D'après. Do we say I reopen? No. Uh, I, I, the, the sitting is resumed. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kolegyne, kolegovia, opätovne pokračujeme v našom zasadnutí. Nebudem zasahovať do rokovacieho poriadku, do programu. Len by som chcel vyjadriť naše pohoršenie nad tým, s akou brutalitou včera v londýnskych uliciach bol zavraždený vojak. Chcel by som v našom mene vyjadriť uh, sústrasť uh, s pozostal, uh, pozostalým a rodine. Pán kolega Daul. Vážený pán predseda, nie je to zvyklosťou, že sa ujmem v takejto situácii slova, ale mám otázku, ktorú by som chcel položiť našim socialistom. Volebná kampaň v Bulharsku sa ukončila.